podpredsedu podľa článkov 15, 17 a 20 nášho rokovacieho poriadku. Mám dve kandidatúry. Kolega Fabio Massimo Castaldo. Okrem toho aj pani Anneli Jeten Mekej kandidáti mi oznámili že táto kandidatúra sa konala s ich e, súhlasom. Voľba sa bude konať e, v tajnej elektronickej voľbe. Aby ste sa mohli troška oboznámiť s elektronickým systémom, uskutočníme taký test. Po otvorení hlasovania na obrazovke sa objavia údaje o tom, čo robíme, že teda hlasujeme, potom je zoznam kandidátov. Prosím vám, označte meno kandidáta tým, že stlačíte modré klávesy pod obrazovkou a vy môžete potom kurzorom, kurzorom pohybovať. V prípade, ak ste zidentifikovali kurzorom kandidáta, tak prosím vás tlačte tlačidlo, alebo teda klávesu plus. No a mnohí sa pýtali, ak sa chcete zdržať hlasovania, pretože máme dvoch kandidátov, tak prosím vás tlačte klávesu, ktorá je určená na zdržanie sa hlasovania. No potom sa zasvietí e, modré svetielko. No a je možné, že sa nebudete zúčastňovať hlasovania, o tom sa môžete rozhodnúť. No na veľké prekvapenie máme navrhliť Montserrat Kabaleta, je pritom náš diál Julia Migenes Johnson je jej protikandidátkou pri tomto testovom hlasovaní. Takže začíname s týmto hlasovaním ako na skúšku. Takže vidíte election test, čiže buď pani Kabalie, Montserrat Kabalie, alebo pani Migenes Johnson. Čiže kurzorom pohybujete buď smerom hole alebo dole. No a plusko stlačíte vtedy, ak súhlasíte s eh, kandidátkou. Takže prosím vás, otvárame hlasovanie. Prosím vás, zúčastnili sa všetci hlasovania tohto skúšobného hlasovania. Pýtam sa ešte raz, zúčastnili ste sa všetci tohto hlasovania, hlasovali ste všetci. No takže končím toto hlasovanie. Pani Kabalie vyhrala 309 hlasov. Pán Loko, chcete kandidovať? Nech sa páči. Nie, nechcem kandidovať, lebo bolo by dobre, keby sa kandidáti predstavili. Ja napríklad druhú kandidátku vôbec nepoznám. Luka, nie, s tým sa neráta v rokovacom poriadku, teda pri voľbách sa to nerobí poriadku. Zobral som vaše želanie na vedomie. No a napriek tomu budeme hlasovať. Takže prosím, označte mená. to je napätie. Pán Kanstaldo, pán Jezen Meky, otváram hlasovanie. Hlasovali ste prosím všetci. Opakujem, hlasovali ste prosím všetci. Áno, je to tak. Nejak to nefunguje. Aha, zariadenie nefunguje. Tak počkáme. Pani kolegyňa, možno sa posun, posuniete na 251, možno z tohto miesta budete môcť lepšie hlasovať. Je to síce miesto zelených. Aj EPP ponúka miesta. To nie hautala, musí stlačať sama. No, vidím, že ste expert v technologických otázkach. Prosím, hlasovali sme všetci, takže končím hlasovanie. Takže 301 za pani jeden Meky a 285 mal proti kandidát. Zvolená bola pani jeden meký. Srdečne gratulujeme pani kolegyne je ten meký. Chcem ju poblažovať, ale evidentne nepočúva. Pani kolegyňa, srdečne vám gratulujeme k tejto voľbe. Vítejte v prezídiu a želáme si dobrú spoluprácu. Dámy a páni, pokiaľ ide o návrh konferencie predsedov, teda pokiaľ ide o kalendár zasadaní parlamentu na rok 2016, som nedostal žiadne návrhy na zmeny, takže tento kalendár je schválený, respektíve teda plán, časový plán zasadaní parlamentu. Scusate per il mio raffreddore, passiamo ora... Prepačte, teraz prejdeme teda k hlasovaniu. Poprosím len kúsok trpe, trpezlivosti, aby som mohol eh, naštartovať eh, tento hlasovací systém. Začneme s hlasovaním na ohľadom správy pána Stýra. Čiže začneme hlasovaním ohľadom dohody o obchode, rozvoji a spolupráci s Južnou Afrikou. Správa STÍR. Menovité hlasovanie otváram elektronické hlasovanie. Všetci ste hlasovali. zatváram hlasovanie. Je to schválené 623 hlasmi. Gratulujem, pán Stýr. Ďalej správa Karinš z Argentíny, predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Žiadne pozmeňujúce návrhy neboli predložené v prospech eh, rady. Tým pádom schvalujeme tento návrh rady. Ďalej ide správa Kirchhoff Simon, údaje, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov. Ani k tejto správe sme neobdržali žiadne pozmeňujúce návrhy. Máme tu návrh rady a tým pádom správa je schválená. Ďalej Správa Svietka, konkurzné konanie. Ani k tomuto sme neobdržali žiadne pozmeňujúce návrhy. Tým pádom považujeme za schválené návrh rady. Teraz ideme k Winklerovej správe ktorá sa týka samocertifikácie dovozcov nerastov a kovov s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach pozmeňujúce návrhy príslušných výborov. Ideme hlasovať unblock. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Ďalej, pozmeňujúci návrh 2. Menovité hlasovanie otváram. Elektronické hlasovanie. Všetci ste hlasovali. Uzatváram hlasovanie. schválené 473 hlasmi. Pozmeňujúci návrh číslo 7. Zdvihnite ruku, kto je za. Kto je proti. Skúsime si to overiť elektronicky. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 10 v dvoch častiach. Kto je za? Prvú časť. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Druhá časť. Zdvihnite, kto je za. Zdvihnite ruky, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme si to elektronicky. Uzatváram elektronické hlasovanie. Schválené. Pozmenicí návrh 11. Menovité hlasovanie. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. si návrh 12. Menovité hlasovanie. Otváram. Menovité hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmite návrh číslo 13. Zdvihnite ruky, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmite návrh číslo 17. Menovité hlasovanie. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Pozmenujte návrh číslo 28. Zdvinite ruky, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujte návrh číslo 34. Bolo to podľa mňa absolútne jasné. Ak chcete, tak si to môžeme overiť. Ešte raz sa vrátime k 28. Zatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh číslo 34. Kto je za? Zvinite ruky. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 35. Kto je za? Chcete si to overiť? No dobre, tak si to overíme. Ešte raz 34. Otváram elektronické hlasovanie. 34. Žiadali ste o elektronické preverenie hlasovania. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 35, Zvinite ruky, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 36, zdvihnite ruky, kto je za. Kto je za, opakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme. Elektronicky. Votazione chiusa. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 37. Zvinite ruky. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 38. Zvinite ruky. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Prepačte, nie, bolo to jasné. Chcete si to ešte overiť? Dobre, tak 38. Utváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 39. Zvihnite ruky, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. si návrh 40, menovité hlasovanie. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Schválené. 41, menovité hlasovanie. Otváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 50. Eh, Menovité hlasovanie. Otvárame elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 55. Eh, Zdvihnite ruky, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme si to elektronicky. Uzatváram elektronické hlasovanie. Schválené. Pozmenujúci návrh 90, menovité hlasovanie, otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Pozmejúce návrhy 70 a 111 sú identické, takže zdvihnite ruky, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Overíme si to. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Pozmejúci návrh číslo 131. Zvihnite ruky, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 73, 94, 114 a 132 sú identické, takže menovito budeme hlasovať. Otvárame elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňte si návrh 60. Zdvihnite ruky. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúce návrhy 74, 95, 115, 133 sú identické, takže budeme o nich hlasovať menovite. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 154 za. Kto je proti? Schválené. Overíme si to elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Schválené. Pozmejúci návrh 61 a 22 tým pádom odpadajú. Prejdeme k 75, 96, 116, 134, ktoré sú identické. novité hlasovanie. Poprosím, otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúce návrhy 76, 97, 117, 135 sú identické. Menovité hlasovanie. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúce návrhy 77, 98, 118 a 136. Menovité hlasovanie. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 155. Zdvihnite ruky, kto, ruky, kto je za. Kto je proti? Overíme si to. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Schválené. Dobre, teraz eh, článok 2. Pozmeňujúci návrh číslo 25. Ešte raz článok 2, pozmeňujúci návrh 25, menovité hlasovanie, otváram elektronické hlasovanie. Zatváram elektronické hlasovanie. Schválené. A tým pádom odpadajú nasledujúce pozmeňujúce návrhy. A prejdeme k článku 2, 100D. Zvinite ruky, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Nie všetci zdvihli riadne ruky, takže si to overíme elektronicky. Uzatváram elektronické hlasovanie. Schválené. Článok 2, pozmeňujúci návrh 138D, zvinite ruky, kto je za. Kto je proti? <clears throat> Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 27. Tým pádom odpada. Článok 2. Pozmeňujúci návrh 79, 120, 139, ktoré sú identické. Zdvihnite ruky, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Overíme si to? Dobre, tak otvárame elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Pozmejúci návrh 101, menovité hlasovanie. Otváram elektronické hlasovanie. Zatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúce návrhy 80, 121 a 140 sú identické. Zdvihnite ruky, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal? Povedal by som, že si to overíme elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Také hlasovanie. Zamietnuté. 81, 102, 122 a 141, takisto aj tieto sú identické. Menovite budeme hlasovať elektronickým hlasovaním. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Článok 3, pozmeňujúce návrh 82, 103, 123, 142 sú identické. Menovite budeme hlasovať elektronicky. Hlasovali ste všetci, uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 62, zdvihnite ruky, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 83, 104, 124, 143, ktoré sú identické, budeme menovite hlasovať o tom elektronicky. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Článok 3. Pozmenujúci návrh 63. Zdvihnite ruky, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Článok 3. Pozmenujúci návrh 64. Zdvihnite ruky, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. štyri sú identické. Budeme hlasovať menovite. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Článok 4. Prvý odsek. Zdvihnite ruky. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 106 tým pádom odpadá. Teraz článok 6. Pozmeňujúci návrh 32. Zvinite ruky, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 8627 sú identické. Zvinite ruky, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 146. Zvinite ruky, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme si to. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektrické hlasovanie. Zamietnuté. Článok 6. Pozmeňujúci návrh 33D. Zvihnite ruky, kto je za. Zvihnite ruky, kto je proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Článok 6. Pozmeňujúci návrh 147. Zvihnite ruky, kto je za. Kto je proti. Kto sa zdržal? Povedal by som, že je to schválené, ale radšej si to otvori, overíme. Takže otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Článok 6. Pozmeňujúci návrh 65. Kto je za, zdvihnite ruky. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 148. Zdvihnite ruky. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Článok 7, pozmeňujúci návrh 66. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Článok 7, pozmeňujúci návrh 67. Zvihnite ruky, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Chcete si to overiť? Dobre, tak si to overíme. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Schválené. Článok 7, pozmeňujúci návrh 42. Menovité hlasovanie. otvárame elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúce návrhy 87, 108, 128 a 149 sú identické. Niekto požiadal o slovo? Myslím, že pri 66 keď sme sa pomýlili, mali sme hlasovať. Teda overiť hlasovanie. 66 je stato 66 no. bola ale zamietnutá. E, pomýlili ste sa, treba si to overiť. Eh, Dobre, tak eh, asi sme mali si nechať na to troška viacej čas. Eh, mali ste sa skôr ale ozvať článok 7 a teraz 87, 108, 120, 849 sú identické. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Teraz pozmeňujúce návrhy 129, 150, stále článok 7, menovité hlasovanie, otváram elektrické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 107, menovité hlasovanie. Otváram akurické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Pozmejte návrh 88, zdvihnite ruky, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Veríme si to. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie zamietnuté. Článok 8, 68. Zvinite ruky, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 151. Zvinite ruky, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Otvoríme elektronické hlasovanie, overíme si to. Uzatváram elektronické hlasovanie. Schválené. Článok 12, pozmeňujúci návrh 152. Zvidnite ruky, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme si to. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Článok 13, 89, 109, 130 sú identické, takže budeme menovito hlasovať. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Článok 15, 54, zvihnite ruky, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 153, zvihnite ruky, kto je za. Kto je proti? Teda, pardon, ešte som zabudol sa spýtať, že kto sa zdržal. Povedal som, že je to zamietnuté, ale radšej si to elektronicky overíme. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 110, menovité hlasovanie. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. na vrch 58. Zvihnite ruky, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. dodatok 2, 59. Zvinite ruky, kto je za, kto je proti. Kto sa držal Zamietnuté. Overíme si to. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Schválené. Úvodné ustanovenie 9. Pozmeňujúci návrh 71, 91 a 112. Menovité hlasovanie otváram. Elektronické hlasovanie. Zatváram elektronické hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 57, úvodné ustanovenie 11. Kto je za? Zdvihnite ruky. Kto je proti? Kto sa zdržal? Povedal by som, že je to schválené. Tým pádom odpadá pozmeňujúci návrh 8. Vodné ustanovenie 14, pozmeňujúce návrhy 72, 92 a takisto aj 113, menovité hlasovanie. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Úvodné ustanovenie 14. Pozmeňujúci vrchu 93. Menovité hlasovanie. Otváram elektronické hlasovanie. Zatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Úvodné ustanovenie 16 a 20. Dve časti. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Druhá časť. Zvihnite ruky, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 69. Zdvihnite ruky, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz eh, komis- návrh komisie. Menovité hlasovanie. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Schválené. Legislatívny návrh. Kto žiada o slovo? Predseda výboru. Nech sa páči. na tú možnosť. Máme nejaké problémy technického rázu s mikrofónom. Les autres, euh, vous... Takisto aj s tými ďalšími. Ne marche pas. Régie. Qu'est-ce qu'il y a? Prego i servizi tecnici di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 Ah, il marche Ja, liebe Kolleginnen und oh, Kollegen. Äh, Vážení kolegovia, kvôli výsledku hlasovania je jasné, že je tu rozdiel od hlasovania vo výboru. podľa článku 61 odsek 2 chcem krátku prestávku, aby som mohol s koordinátormi a podpredsedom e, pohovoriť o výsledku tohto hlasovania. E, čiže 5-minútové prerušenie v zmysle článku rokovacieho poriadku 61 odsek 2. Sí, 5 minút. Ah, ah. esto es posible. ¿no? Eh, eh, oh. Allora, eh, scusate colleghi. Prepačte kolegovia, bolo eh, tu požiadané o 5-minútovú prestávku zo strany tohto predsedu výboru. Ak tu nikto nemá žiadne námietky proti tomu, to mohli by sme pokračovať o 5 minút v hlasovaní. A prirodzene na základe tohto krát, tejto krátkej porady, ak nie sú proti tomu námietky. Nie sú to žiadne námietky. Dobre, takže si urobíme 5-minútovú pauzu, poprosím.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 E, prego gli onorevoli colleghi di prendere. Vážení kolegovia, prosím, zaujmite svoje miesta, budeme pokračovať v hlasovaní. Prezidente Lange. Pán predseda Lange. Prezidente Lange. Pán predseda Lange. Invito i colleghi a riprendere. A takisto aj ostatní chcem vyzvať kolegov, aby si sadli na svoje miesta. Pán predseda Morajš. Invito i colleghi a riprendere le loro posizioni. Opätovne chcem vyzvať kolegov, aby si sadli na svoje miesta. Zo strany pána predsedu Langeho bola toto požiadavka o prerušenie zasadnutia. Nech sa páči, odozdávam vám týmto slovo. Ja, nun geht es. Liebe Kollegen, Kollegen, nachdem wir uns mit den... Áno, funguje to. My sme hovorili s teňovými spravodajcami, s koordinátormi, so spravodajcami a sú tu rôzne názory na ďalší postup, ale myslím, že by sme mali o tom rozhodnúť v pléne a preto žiadam v zmysle článku 61.2 konečné hlasovanie odložiť a začať trialóg. La proposta eh, il voto finale. Allora, eh, la proposta, mettiamo in votazione la proposta. Dobre, takže budeme hlasovať o tomto návrhu pána predsedu Lankeho, o tom, aby sme odložili toto konečné hlasovanie. Kto je za, nech zdvihne ruku. Kto je proti? Overíme si to elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Nehlasovali ste všetci? Uzatvárame elektronické hlasovanie. Návrh bol prijatý 343 hlasmi za a 331 bolo proti, 9 sa zdržali. Passiamo ora. Passiamo ora. Teraz prejdeme k uzneseniu ohľadom akadémia ako a jeho použití v v osvetľovacích prostriedkoch. Máme tu eh, návrh uznesenia, pôvodný text, ktorý bol predložený štyrmi s politickými frakciami, kto je za. Zvinite ruky, kto je proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté úvedné ustanovenie F toho pôvodného textu. Opätovne poprosím, aby ste zvihli hla, um, ruky. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Budeme hlasovať o takomto uznesení menovite. Poprosím elektronické hlasovanie. Otváram. Uzatváram elektronické hlasovanie. Uznesenie je schválené veľkou väčšinou a ja blahoželám. Teraz prejdeme k uzneseniu o etylalkohole poľnohospodárskeho pôvodu. O toto požiadal tu, eh, aby sa k tomu vyjadril pán komisár Avramopoulos, ktorý má tu možnosť. Well, I'm not, uh, nie som e, zodpovednej, ale iba oficiálne zastupujem komisiu. Komisia chce pripomenúť, prečo je tu návrh tohto delegovaného nariadenia, ktorým sa zrušuje nariadenie číslo 2336 o etylalkohole. Komisia schválila toto delegované nariadenie v rámci lepšej tvorby politík a zjednodušenia. Tento delegovaný e, akt e, zníži administratívny tlak pre dotknutých, ale neohrozí ochranu hraníc a komisia bude môcť naďalej monitorovať e, trh s etyl alkoholom v Európe a to účinnejšie. 20. apríla na zasadnutí rada potvrdila, že nenamieta voči tomuto delegovanému nariadeniu komisie a komisia E, v prehlásení potvrdila, že naďalej bude zbierať potrebné údaje na monitorovanie trhu s etyl alkoholom s zameraním sa na mm, bezcelný dovoz. Takže prosíme, aby parlament umožnil, aby sa toto nariadenie mohlo zverejniť v úradnom vesníku EÚ, aby mohlo nadobudnúť účinnosť. Je to príležitosť pre Európsky parlament e, stotožniť sa s cieľom e, konkrétne zníženia administratívnej záťaže pre občanov a podniky. A teda je tu zdieľaná zodpovednosť e, inštitúcií, pretože sa k tomuto cieľu, lepšej tvorbe politik a zjednodušeniu zaviazili. Myslím, že to dokazuje aj balík, ktorý nedávno schválila rada. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz budeme hlasovať o tomto návrhu uznesenia výboru pre poľnohospodárstvo, úvodné ustanovenie A, pozmeňujúci návrh číslo 1, zvinite ruky, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Úvodné ustanovenie B. Pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Zvinite ruky. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Úvodné ustanovenie C. Pozmeňujúci návrh 3. Zvinite ruky. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Budeme teraz hlasovať eh, takto pozmenenom návrhu uznesenia. Zdvinite ruky, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal tomuto potrebujeme väčšinu členov Európskeho parlamentu, preto si to radšej overíme elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Veľká väčšina jahnutá 486 hlasov za. Blahoželám. Teraz prejdeme k materskej dovolenke. To je návrh uznesenia. Je tu nejaká požiadavka, pokiaľ ide o niečo v zmysle rokovacieho poriadku? Žiadate v zmysle rokovacieho poriadku o slovo, kolega? Dobre, kolega Báten, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som mal dojem, že politické plagáty nie sú povolené ale nenašiel som nič v rokovacom poriadku a všimol som si, že druhá strana tejto miestnosti je plná takýchto politických plagátov. Ja bez okuliarov neviem prečítať text, ale predpokladám, že sú politickej povahy a preto predpokladám, že je v poriadku takéto plagáty e, používať. Ja mám narýchlo vyrobený za UKIP. Rečník je prerušovaný predsedom ja si ho tu teda nechám, e, permanentne pokračuje pán Baten. Musím byť úprimný, e, kolega Baten, toto není v zmysle rokovacieho poriadku, čo ste teraz e, tu spomenuli. A určite je to téma na diskusiu, tak ako je na diskusiu je to, že tam máte vaše zástavky vášho štátu neustále na vašich miestach Takže teraz sa budeme venovať už naozaj uzneseniu o materskej dovolenke. Odsek 1 v dvoch častiach. Prvá časť zdvihnite ruky, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Druhá časť zdvihnite ruky, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme si to. Elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Schválené. Odsek 4, pozmeňujúci návrh 2, zvinite ruky, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Odsek 5, menovité hlasovanie. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Schválené. Ocek 6. Zvinte ruky, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme si to elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram. Elektronické hlasovanie. Schválené. Pozmejúci návrh 3. V dvoch častiach. Prvá časť. Dvihnite ruky, kto je za. Kto je proti. Kto sa zdržal. Schválené. Druhá časť. Zdvihnite ruky znovu, kto je za. Kto je proti. To sa zdržal? Zamietnuté. Overíme si to. Dobre, tak otvárame elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 1. Zvinite ruky, kto je za. Kto je proti? Veľmi ťažko si to môžeme o tom rozhodnúť na základe tohto, takže elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Schválené. Úvodné ustanovenie F pôvodného textu. Zdvihnite ruky, kto je za, kto je proti. Overíme si to elektronicky. Otvorím elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Schválené. No, ideme hlasovať teraz o takto pozmenenom uznesení elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Schválené. Ďakujeme a blahoželáme. Teraz e, budeme hlasovať o dohovore ESN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Je to návrh uznesenia zo strany siedmých politických frakcií. Pozmeňujúci návrh číslo 1, menovité hlasovanie, otváram elektrické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Schválené. Pozmejúci návrh 3. Vyvinite ruky. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Úvodné ustanovenie E. Pozmejúci návrh 2. Zvihnite ruky. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz budeme hlasovať o, o celej takto pozmenenom, e, pozmenenom uznesení, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, schválené. Ďakujem a znovu blahoželám. Teraz prejdeme k hlasovaniu ohľadom uznesenia o epidémii spôsobenej bakteriou Xylella fastidiosa, to je choroba, ktorá postihuje hlavne olivovníky. Návrh uznesenia predložili dve e, politické frakcie. Budeme o nich hlasovať menovite. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. A teda budeme hlasovať následne o návrhu spoločného uznesenia, ktoré predložili štyri politické frakcie. Odsek 1 pôvodného textu, menovité hlasovanie, otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Schválené. na návrh 21. Menovité hlasovanie. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci, návrh 8. Petovne menovite budeme hlasovať. a otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 3 pôvodného textu v troch častiach. Zvihnite ruky, kto je za prvú časť. Kto je proti? Schválené. Druhá časť. Zvihnite ruky, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Tretia časť. Znova zvihnite ruky. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 9. Menovite budeme hlasovať. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 10. Menovité hlasovanie. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 11. Menovité hlasovanie. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Pozmejúci návrh 15. Menovité hlasovanie. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Pozmejúci návrh 19. Zdvihnite ruky, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Overíme si to? Dobre. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 16. Dvihnite ruky, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 17. Dvihnite ruky, kto je za. Kto, sa, kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Overíme si to. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Pozmejúci návrh 18. Zvinte ruky, kto je za. Kto je proti. Kto sa zdržal. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 20. Zdvihnite ruky, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme si to elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Zatváram elektronické hlasovanie. <clears throat> Zamietnuté. 22. Menovité hlasovanie. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Pozmejúci návrh 1. Zvinite roky. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal zamietnuté? Pozmejúci návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Naberieme si to elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Zatváram elektronické hlasovanie. Schválené. Uvedno ustanovenie ich. Trojka 12 sú identické. Budeme menovite o tom hlasovať. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 4. Menovité hlasovanie. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 13. Zdvihnite ruky, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 5 a 14 sú identické, takže budeme o tom hlasovať menovite. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 6. Menovité hlasovanie. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 7. Menovité hlasovanie. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o takto pozmenenom uznesení. Menovite otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Schválené.